ale ostanú eh, oveľa nižšie ako 133 eur, ktoré si pýtajú Američania a 125 eur Čína. Európa nie je iba priťažlivejšia, ale je aj lacnejšia, to treba opakovať. A dohodli sme sa s radou na háklivej otázke eh, dokázať prepojenie s krajinou pôvodu a príjmanie návrat E, návratov, ak teda nejakým osobám nie je povolený pobyt v EÚ. Na záver, pán predseda, ešte pol minúty sa chcem poďakovať spravodajcovi za to, ako sa angažoval pri tomto spise a chcem sa poďakovať aj iným kolegom za kvalitnú spoluprácu. Pán Becker, pani Veržia, naozaj sme úspešne spolupracovali aj všetkým iným, ktorí pomáhali. Ďakujem. A už som skoro skončil. Ja som tu pôsobil 30 rokov. Toto je moje posledné vystúpenie a iba jedno slovo. Neexistuje krajší politický projekt, ako uskutočniť európsky sen. Nech žije Európa. Ďakujem pekne. táto schôdza je dosť nabitá emóciami podľa všetkého a počkajte, keď ja vystúpim e, naposledy. Pani Veržia, minúta a pol, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda E, naozaj miliarda ľudí sa presúva, cestuje z jednej krajiny do druhej, hlavne ľudia zo severu, bezprecedentné množstvo a 500 miliónov eur, e, pardon, ľudí každý, deň, každý rok prichádza do EÚ, e, potom aj migranti, ktorí prichádzajú na viac ako rok do eur až do EÚ a je to z rôznych dôvodov a je tu veľké úsilie nášho spravodajcu, ale tá správa nie je vyvážená, pretože sa má uľahčiť pohyb e, turistov a taktiež e, rozlíšiť zákonné od nezákonného pristahovalectva. Napriek aj obetiam na životov sa čím, viac, čím ďalej tým viac kontrolujú hranice, bojuje sa proti nezákonnému pristahovalectvu a vracajú sa tí, ktorí nemajú e, šťastie dostať povolenie na pobyt. Práve preto, že sa možno že nenarodili na správnom mieste, ale e, tá zákonné pristahovalectvo je 20 krát e, výraznejšie ako nezákonné e, ale hlavne utečencom sa zatvárajú dvere EÚ a preto ja za posledné dve volebné obdobia ľutujem, že Rada členskej krajiny nepodporili myšlienku humanitárnych víz. 90 tých, ktorým EU poskytla medzinárodnú ochranu za uplynulé tri roky, prišli nezákonne do EÚ. Dalo by sa k tomu pristúpiť inak a ak dovolíte, aj ja žiadam o zhovievavosť. Ešte 30 sekúnd tiež vystupujem naposledy. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mi pomáhali počas uh, dvoch volebných období. Vidím ich tu veľa. Bolo mi potešení s nimi spolupracovať uh, bez ohľadu na politickú príslušnosť. Aj moji spolupracovníci, spolupracovníci uh, z politických skupín a celého parlamentu, aj tlmočníci, veci, či už sú viditeľní alebo neviditeľní, umožňujú nám pracovať v dobrých podmienkach, čiže Všetkým sa chcem poďakovať. Ja naďalej budem s veľkým záujmom sledovať prácu Európskeho parlamentu, pretože to nie je zbytočné miesto, ktorý niektorí e, teda sa to snažia tak prezentovať. Ja som sa tu veľa naučila. Ďakujem. Now let me tell you... Dovolte mi teraz e, povedať vám, prečo to všetko dovolujem. A to z veľmi pragmatického dôvodu, pretože si viete, že týmto týmto uh, sa to uľahčuje pre mňa, keďže všetci kolegovia povedia tú istú vec v sále. Takže pani Valero, na jednu minútu nech sa páči. Ďakujem pekne. E, uvidím, či nebudem potrebovať viac času, než ten čas, ktorý mi bol pridelený. Takže vízový kódex každom prípade toto bola prvá zložka, ktorá mi bola zverená mojou politickou skupinou zelenými a je to aj zároveň posledný príspevok, ktorý prednášam v plene v tomto mandáte počas tohto legislatívneho obdobia. Na začiatku nášho mandátu sme začali veľmi dobrými návrhmi od komisie. Tento návrh sa snažil uľahčiť situáciu pre mnohých ľudí, ktorí chcú prísť do Európy a zároveň takto bude jednoduchšie prísť opakovane niekoľkokrát. Ako však viete, návrh zostal zablokovaný na rade, rada nechcela súhlasiť s tými návrhmi pozmeňujúcich návrhov, ktoré sme my predkladali, napríklad humanitárne víza. Potom následne sa nám vrátil nový návrh a tento návrh bol celkom rozdielný. Vôbec to nebolo to, čo bol pôvodný účel. Rozhodne teda nesplňal tie požiadavky zjednodušovať celý proces. Boli tam návrhy, ktoré súviseli skôr s navracaním ľudí Okrem toho však treba povedať, že spravodajcovia, tie spravodajcovia robili naozaj vynikajúci kus práce. A myslím si, že pri tom poslednom návrhu takto nebolo. Tam sa nepodarilo získať všetko, čo sme pôvodne chceli a pri nás ako pre zelených toto prepojenie na návraty je dôvod, prečo nakoniec nebudeme môcť túto správu podporiť ani hlasovať za ňu, hoci uznávame, že tam je naozaj veľa pozitívnych návrhov. Ďalšia téma, ktorá sa týka poplatkov, poplatky sa budú zvyšovať, bude to určite pre rodiny veľmi ťažké ktoré sem chcú prísť, ktoré prichádzajú z chudobnejších krajín, menej bohatých krajín, aby si dovolili tieto vysoké poplatky. Je úplne jedno, koľko to stojí v USA alebo v Čínskej ľudovo-demokratickej republike. Bude to drahé pre týchto ľudí a to je rozhodne niečo, čo nemôžem podporiť. Zároveň vidím, že už mi gestikulujete, pán predseda, dovolte mi uzavrieť to tým, že ďakujem všetkým za vynikajúcu spoluprácu a držím palce všetkým tým, ktorí, ktorí, najmä tým, ktorí odchádzajú. Ďakujem pekne, pani Valero. Pán Ejka, nech sa páči, jedna minúta. Uh, Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Široko akceptovaná definícia štátu je, že to je politická entita, ktorá má monopolnú kontrolu nad hranicami a územím, ktoré je vnútri týchto hraníc. Tento príklad je ďalším dôkazom toho, kde sa Európska únia snaží tváriť sa ako štát. Robí tak napríklad, keď vytvára legislatívu pri rybolove. Robí to také v prípade medzinárodných záležitostí. A teraz to robí aj v prípade hraničnej politiky. A ehm, obyčajný obchodný blok ale takéto kompetencie nemá. Tam, kde to, to, to nie je harmonizácia, to je centralizácia. Je to jedna veľkosť pre všetkých a bohužiaľ to už nie je žiadna subsidiarita. Európske, prí, európsky príbeh nezvládnutia takýchto situácií by nám mal dať dobrý dôvod pre zamyslenie to, čo sa dáva Európskej únie, by sa malo vzrieť naspäť a my v Spojenom kráľovstve pri tomto povieme, Vízové právomoci by mali byť len právomocami členských štátov a nie Európskej únie. Tento výbor um, odoberá právomoci členským štátom navracať a uh, ľudí do iných štátov a respektíve to môže viesť k tomu, že ľudia, ktorí prichádzajú do Európy, budú jasne spôsobovať ďalšie začiatky utečeneckých kríz a preukazuje to, že Európska únia sa snaží vykopať uh, z jamy, ktorú sa mu vykopala tak kopte ďalej a uvidíte, kam sa dostanete. Le Breton. Pán Le Breton, nech sa páči. Two minutes. Na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Zmena vízového kódexu oficiálne má uľahčiť e, cesty do EÚ pre príslušníkov tretich krajín, takže je to nový nástroj pre imigráciu a som zásadne proti získať krátkodobé víza a uľah, uľahčovať to znamená, že cudzinci eh, oni budú môcť žiadať na našich hraniciach, čo môže zvýšiť chybovosť pri udelovaní. A taktiež eh, sa odmieta myšlienka zamietnúť víza tým príslušníkom, ktorí nechcú príjmať nezákonných pristahovalcov späť, čiže to ohrozuje ochranu Európy. Eh, takže je to teraz takto oficiálne naformulované, ale tá realizácia by bola tak komplexná, že to vlastne ani nie je konkrétne uplatniteľné. A v prvom znení sa mal vytvoriť e, nová možnosť e, udelovať európske humanitárne víza pre zákonné pristahovalectvo, ale bolo to tak šokujúce, že by to vlastne neznížilo nezákonné pristahovalectvo a zamietlo sa to. Uh, táto myšlienka našťastie bola odmietnutá. Vali sa na nás migračná vlna, pretože Afrika ehm, má čím ďalej tým viac obyvateľov a my nezabránime miliónom nezákonných, keď ich budeme mať e, zo pár tisíc zákonných. E, Schengen e, zlyhal, treba mať účinnejšiu ochranu národných hraníc a aj vonkajších hraníc EÚ. Ja som veľmi rád, že moje posledné vystúpenie v tomto volebnom období mi dáva príležitosť to pripomenúť tu v zasadačke pléna. Tu nejde o niečo druhoradé, ale zásadné ide o budúcnosť európskej civilizácie. To je v hre. Um... Ďakujem pekne. Pán Diaz de Mera na minútu a bol. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, dovolte mi pozdraviť Juana Fernanda. Vytvorenie spoločného vízového režimu je nielen veľmi dôležitý úspech v oblasti bezpečnosti a bránenia neregulárnej migrácie, ale zároveň je to aj veľmi dôležitý, dôležité východisko pre správne fungovanie mnohých dôležitých ekonomických sektorov. Pre turizmus, eh, ktorý má mimoriadne vysokú dôležitosť pre mnoho regiónov v Európe len v roku 2017 sa vydalo takmer 14 miliónov e, víz pre krátky pobyt. Takéto nástroje, ako napríklad elektronické vysielanie, ehm, umožňujú e, žiadať o víza pre opakované návštevy a zároveň predlžovať takéto víza pre, preskupenie viacerých zdrojov pre zvýšenie bezpečnosti, takisto aj zvýšenie spolupráce v prípade rad misií sú niektoré z tých zlepšení, ktoré vidíme v oblasti vízovej politiky. Tieto zmeny umožňujú alebo uľahčujú turizmus, obchody a, spoluprácu, zároveň posilňujú bezpečnosť a znižujú riziká pre neregulárnu migráciu. Je nevyhnutné, aby každé ďalšie zlepšovanie vízovej politiky nebolo robené aj so špecifikáciou pre E, celkové uľahčenie implementácie interoperability systémov v oblasti výmeny informácií. Vážený pán predseda, rovnako aj ja odchádzam a po 35 rokoch verejného života by som to rád zhrnul jedným slovom. Ďakujem, alebo ešte lepšie v dvoch. Ďakujem veľmi pekne. Takže ďakujem z celého srdca. Seems a debate between Ďakujem. Zdá sa, že sú tu len takí, ktorí odchádzajú. Claude Moraes na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pristupujete k tomu veľmi e, citlivo. Nejde iba o vízový kódex, ale mnohí sa tu lúčia ale k výdovému kodexu chcem sa poďakovať spravodajcovi, pretože to je ambiciózna snaha zmodernizovať, zjednodušiť vy, vydávanie krátkodobých víz. Mnohí sa k tomu vyjadrili. A ak dovolíte, spravím aj to, čo mnohí predo mnou. Toto je tiež moje posledné vystúpenie ako predseda výboru pre občianske slobody. Naozaj som to neplánoval, ale všimol som si, že sú tu mnohí z tohto výboru a chcem im povedať po vystúpení predchodcu pána Diaz de Mera, teda ehm, obzvlášť sa im poďakovať. Ak sa pozriete na eh, hlasovací zoznam, je tam veľa správ z nášho výboru a eh, sú tu mnohí experti na otázky Schengenu, hraníc, Dublinu, ehm, azylový balík a mnohé správy budú predmetom hlasovania a e, chcem sa obrátiť aj na komisára Avramom Posola. Mnohé naše správy sú zamrazené. Ehm, náš výbor naozaj je asi najproduktívnejší, ale tie témy e, e, sú teraz e, naozaj v ťažkom politickom kontexte. Chcem sa poďakovať všetkým členom výboru pre občianske slobody. Bolo mi cťou moc s nimi spolupracovať. E, vypracovali sme veľmi kvalitnú legislatívu a dúfam, že v ďalšom volebnom období sa mnohé spisy e, odblokujú a členské krajiny si uvedomia, akú kvalitnú prácu sme odviedli, naozaj aj vizionársku Takže parlament iba niečo ne e, schvaluje, ale naozaj je v tom aj kus vážne a práce. Bolo mi cťou moc sa od e, všetkých učiť a nikdy nezabudnem na túto skúsenosť. Ďakujem. Mr. E, Jurek. Pán Jurek, na minútu, nech sa páči. If, if you don't leave, if you leave, you have some extra. Ak odchádzate, dve, ne, budete mať viac ako dve minúty. Ďakujem pekne, vážený prítomný. A ja som sa snažil slúžiť svojej vlasti v uplynulých piatich rokoch, ale aj ostatným európskym národom a pre mňa je symbolom, že táto posledná diskusia sa týka hraníc. Áno, Hranice sú defini- súčasťou definície štátu, ale tie hranice sa môžu aj otvoriť a ale preto kontrola hraníc a právo určovať, kto ich prekračuje, rozhodovanie o zvrchovanosti z každej strany hranice, to e, je v rukách e, jednotlivých krajín. Vízový kódex a súvisiacu diskusiu sa mnohí snažili zneužniť na prepašovanie toho, um, že niečo je zákonné a niečo nie. Nemôžeme hovoriť o právnom štáte, ak niečo nie je v práve upravené. Európa bude existovať tak dlho, ako budú existovať európske štáty a práve tí, ktoré chránia hranice štátu, budú chrániť hranice celej Európy. Pani Wikström sa s nami už e, rozlúštila. Naozaj si cením odhodlanie, ktoré sprevádzalo tento právny akt, podporím e, kompromisy, hlavne čo sa týka poplatkov za víza a aj viac vstupové víza a aj to, že tu budú dlhšie lehoty na požiadanie o víza budeme môcť e, tú situáciu lepšie zvládať, monitorovať e, bezpečnostné hrozby. A vážení kolegovia, ja predsa len vystupujem naposledy a preto sa chcem poďakovať e, všetkým aj za to, čo sme dosiahli. Ja som tu pôsobila v uplynulých desiatich rokoch. politika možno, že skončí, ale priateľstva pretrvávajú, takže mm, veľa úspechov tým, ktorí tu ešte budú pokračovať, ale aj e, v nových e, smerovaniach. Pani Anderson na minútu. E, žiaľ, tento návrh je ďalším útakom na práva a bezpečnosť migrantov. Mnohí pokrokoví politici e, podľahli krajnej pravici a ilúzii bezpečnostnej hrozy, hrozby, e, používajú osnaté drôty na hraniciach, zvyšujú múry, ale sú tu potom aj zlaté víza, ktoré si môžu kupovať bohatí príslušníci tretich krajín a potom aj otázka utečencov a pritom sa zamietla myšlienka humanitárnych víz, takže eh, dochádza k istému obchodovaniu s tretimi krajinami, niektoré majú veľmi eh, zlé eh, pôsobenie v oblasti ľudských práv, takže toto je naozaj ďalší príklad, ako sa vyvážajú humanitárne povinnosti EÚ bez ohľadu na národnosť alebo hospodársky štatút. Žiaden človek nie je nezákonný. Pani Korao, na minútu. Pán Korao. Ďakujem pekne. Turizmus je nesmierne dôležitý pre ekonomický rozvoj Európskej únie. Rok 2018 znamenal návad viac ako 17, alebo prínos viac ako 17 miliard eur a 12 miliónov ľudí. V roku 2017 to bolo 71 miliónov ľudí, ktorí prichádzali do Európe a takisto aj v roku 2018 tento um, cestovný ruch priniesol 3,1 HDP Európskej únie a zamestnáva nezanedbateľný pomer pracovných síl na trhu práce. Takže v tomto smere je veľmi dôležité uvedomiť si, že toto je kľúčový legitímny záujem, aby sme zachovali tento priemysel v Európe tento vývoj sa práve uberá týmto smerom. Zjednodušiť právny rámec, skrátiť časy, upraviť procedúry pre vydávanie víz a zároveň zaviesť používanie novej technológií. Som presvedčený, že táto nová technológia môže slúžiť aj pre užšiu spoluprácu s, celou, s krajinami a zároveň pomôže spolupracovať e, s krajinami E, ktoré sú v našom bezprostrednom okolí. To je nástroj, ktorý máme tu na to, aby sme ho mohli využiť a stimulovať e, tretie štáty pre účinnejšiu spoluprácu v oblasti návratovej politiky. Ďakujem na minútu a pol, pán Coelho. Ďakujem, pán predseda. Vízový kódex je ďalším e, aspektom revízie azylovej politiky ale aj cestovný ruch je zásadný pre EÚ. V Portugalsku posilňujeme bezpečnosť vďaka readmismému kódexu, znížime byrokraciu spojenú s vydávaním turistických víz a e, taktiež e, skrátime lehoty, čiže víza sa budú dať získať rýchlejšie a ľahšie a zohľadňuje sa aj napríklad e, cestovný ruch, ktorý využíva krížniky a posilňujeme aj bezpečnosť eh, vďaka európskym opatreniam. Ja som bol k tomu spravodajca, takže bude zvýšená bezpečnosť a sprísnené kontroly ešte pred vydaním víz. Takže je tu jasné prepojenie medzi vízami a misiou je to nevyhnutné opatrenie, pán predseda, aj konkrétne a z Európy bude bezpečnejšie, prosperujúcejšie miesto. Chcem sa poďakovať spravodajcovi aj ostatným kolegom z výboru LIBE. Teraz pani Kienge na minútu, nech sa páči. Grazie, prezident. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Dovolte mi ešte jednu sekundu na to, aby som povedala dve slova pre výbor, s ktorým som pracovala, keďže je to posledné posledná účasť vo výbore LIBE v tomto mandáte. Urobili sme naozaj veľký kus práce počas tohto legislatívneho obdobia. Prispeli sme k tomu, aby sme mali skutočný spoločný európsky azylový systém, ktorý bude zároveň aj solidárny. Dosiahli sme e, tímový výsledok, kde sme sa snažili zohľadňovať naše rozdiely a urobili sme veľa preto, aby sme investovali do našich spoločných hodnôt. Budem pokračovať ďalej v svojej snahe Pevne verím, že takto prispieme k spravodlivejšej spoločnosti a pevne verím, že hlasovanie európskych občanov mi pomôže pokračovať v tomto projekte. Máme ešte pred sebou veľký kus cesty, ktorý nás čaká a po štyroch rokoch intenzívnych rokovaní môžeme povedať s istou hrdosťou, že Európska únia schvaluje spoločnú politiku v oblasti víz. No a práve tým chcem aj poďakovať výboru, v ktorom som spolupracovala, výboru LIBE, táto politika tvorí integrálnu časť priestoru bez vnútorných hraníc a je základným nástrojom preto, aby sme uľahčili <clears throat> aj e, navratovú politiku. Je to politika, ktorá podporuje rast. Je to politika, ktorá by mala byť koherentná aj s ostatnými politikami Európskej únie práve v oblasti vonkajších vzťahov, v oblasti obchodnej imeny, v oblasti turizmu Snažíme sa zjednodušovať všetky procedúry, obmedzovať náklady a znižovať tieto komplexnosti tam, kde je každý členský štát e, konkrétne kompetentný a riešiť tieto dopity tak, aby sme zabezpečili zohľadenie postojov viacerých členských štátov. Takže e, dokončím ešte svoj prejav. Mali sme tu, očakávali sme, že tu budeme mať možnosť e, Eh, riešiť rôzne firmy dopytov o víza a žiadosť o víza, ako aj podpisovanie elektronicky. Zachránili sme tu možnosť aj vlastne opätovného riešenia pre žiadosti, opätovné preskúmania žiadosti. Sú to 4 roky veľmi dlhých rokovaní, ktoré nám pomohli dosiahnuť práve túto reformu a zároveň zabezpečiť reformu právneho rámca a zároveň plne rešpektovať základné práva a slobody všetkých. Ďakujem pekne. Kolegovia, kolegovia, Prečo ste sa prišli a my tu ešte stále máme rozprávu, je, že pre mnohých našich kolegov je toto posledné zasadnutie. A po svojich prejavoch sa aj osobne vyjadrili a preto by som vás požiadať, aby ste prejavili pochopenie tejto situácie. Teraz prechádzame k voľnej rozprave. Máme štyroch kolegov a potom požiadam pána komisára Kaneteho, a takisto e, pána spravodajcov Aguilaru, aby ukončili našu rozpravu. Takže najprv voľná rozpráva, a potom ešte dva prejavy. Takže pani Šojdrová. Ďakujem veľmi pekne za slovo, kolegyne a kolegovia. Chápem, že v predposledný deň plenárneho zasadnutia je koncentrácia menšia. Napriek tomu hovoríme o novelizácii vízového kodexu. A to je téma, ktorá je veľmi vážna pre všetkých občanov Európskej únie. Ja podporujem túto novelizáciu. Myslím, že sa podarilo dosiahnuť dobrý kompromis či už z hľadiska zjednodušenia vízového postupu pre cestovateľov, pre legálnych cestovateľov, ktorí sú registrovaní v systéme, a ktorí nemusia byť osobne prítomní, keď podávajú žiadosť, alebo keď sa dávajú dlhodobé víza. Toto všetko zjednodušuje proces, ale na druhej strane pre väčšiu bezpečnosť Európskej únie vzhľadom na migračný tlak sa sprísňujú niektoré pravidlá. Napríklad je to zvýšenie poplatkov za víza, alebo sú tu aj opatrenia pre zjednodušenie návratovej politiky. Ďakujem veľmi pekne, pán Marias. Hovoríme o vízovom kodexe, ktorý je samozrejme veľmi dôležitý, pretože sa zameriava na to, že nám pomáha rozhodovať o tom, kto smie a kto nesmie e, vojsť do Európskej únie. Ale zároveň, pán predseda, ešte stále máme karanténu pre tých, ktorí cestujú lietadlom z Aten do Bruselu. s nelegálnymi kontrolami, pasovými kontrolami na letisku v Bruseli, hoci je to zakázané. Ja som sa viac raz na to stiažoval tu v tomto parlamente a žiadal som vysvetlenie od komisie, no nedostal som nejakú odpoveď. A pred niekoľkými dňami sa opäť stalo to isté. Takže ak chceme naozaj zaviesť poriadok v tom, kto môže a kto nemôže vojsť z Európskej únie, tak dobre, je to dôležité, ale vrátiť nelegálne hraničné kontroly Belgicku, Rakúsku a iných krajinách pre ľudí, ktorí cestujú z Grécka, je neakceptovateľné. Pán Etheridge? Ďakujem pekne. Naozaj nie som rád, že práve ja budem ten, ktorý praskne bublinu tejto spoločnej harmonie po všetkých tých eh, pekných prejavoch, ktoré sme počuli. Víza sú zodpovednosťou národných štátov, nie sú zodpovednosťou nejakého superštátu. Toto je ďalší príklad prílišnej centralizácie, ktorá poškodzuje záujmy národných štátov. Do Grécka chodia iní ľudia, než chodia do Francúzska, do Nemecka. My všetci sme iní. Ale to je dobré. Eh, želám všetko dobré tým, ktorí odchádzajú. Želám vám eh, veľa dobre v tomto projekte. Žiaľ, myslím si, že mnoho vecí je tu eh, z cestných a toto je rozhodne najhoršia myšlienka, ako som tu kedy počul. Nuž, čo máme robiť? Odídeme iba raz. Pani Tomašič. A ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Najdôležitejšie nové ustanovenie e, sa týka toho, že tu bude mať účinok na readmisie. A preto naozaj vítam vytvorenie mechanizmov, ktorý umožní Európskej únii využiť výzovú politiku na to, aby poskytol stimuly tretím krajinám, a aby tak spolupracovali pri readmisii. Komisia konečne zobrala do úvahy aj skutočnosť, že vízová politika má dobrý vplyv na tretie krajiny e, v súvislosti s readmisiou tretích e, nelegálnych migrantov. Hoci je to malý krok správnym smerom, vítam ho a dúfam, že nový mandát parlamentu a Európskej komisie upravia vízovú politiku a migračnú politiku novej politickej realite. Ďakujem veľmi pekne. Kolegovia. A teraz požiadam komisára Kanetu, aby sa ujal slova. A prosím vás, vypočujme si ho pán predseda, vážené poslankyne a poslanci. Ďakujem za e, veľmi dôležitú rozpravu. Nová úprava upraví e, e, vízovú politiku a uľahčí cestovanie, zabezpečí rovnaké zaobchádzanie pre všetkých žiadateľov o víza a bude podporovať cestovanie do Európskej únie pre účely cestovného ruchu zabezpečí rovnaké zaobchádzanie pre všetkých uchádzačov o víza. A takýmto spôsobom prispeje eh, k rastu ekonomiky Európskej únie, eh, k kultúrnym výmenám a kontaktu medzi ľuďmi. Ale okrem toho nové pravidlá eh, zlepšia našu schopnosť reagovať na hrozby a umožní posilniť spoluprácu s inými krajinami, hlavne s tretimi krajinami, pokiaľ pôjde o readmisie. E, dúfam, že podporíte e, dosiahnutý kompromis, e, pokiaľ ide o vízový kódex. Môžem vás uistiť, že z našej strany um, budeme robiť všetko preto, aby sme hrali svoju úlohu pri implementácii tohto nového vízového kódexu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz náš kolega López Aguilar. V konštruktívnom tóne, ktorý dominoval väčšinu vystúpení, ktoré podporovali pozitívne hlasovanie. Veľmi dobre si uvedomujem, že tento nástroj, tento nový európsky zákon poskytne odpoveď na tých 70, 80, 90 miliónov ľudí, ktorí navštivujú Európu z mnohých dôvodov pravidelným alebo jednelým spôsobom sú to ľudí, ktorí pochádzajú z viac ako 50 krajín. Je jasné, že e, práca Európskeho parlamentu nekončí a práve preto je dôležité, aby sme uzavreli tie otvorené témy, okrem iného, aby sme dokázali odpovedať aj na humanitárne požiadavky tých ľudí, ktorí utekajú pred, e, pred, e, pred násilím, pred, pred rôznymi formami útlaku a tie by mali byť naďalej zagarantované. Je dôležité, aby sme našli cestu pre zagarantovanie práv takýchto osôb. To je celkový cieľ humanitárnych víz, ktoré e, dosiahlo kvalifikovanú väčšinu v tomto parlamente a komisia má povinnosť odpovedať. Veľmi dobre si uvedomujeme, že parlament v rámci ďalšieho legislatívneho obdobia, v rámci ďalšieho mandátu komisie bude musieť žiadať odpoveď na túto požiadavku, aby sme našli aspoň jednu regulárnu cestu pre týchto ľudí, aby sa mohli dostať na teritorium Európskej únie. Tí ľudia, ktorí sú zúfali a utekajú pred persekúciou. Takže musíme nájsť legálnu, regulárnu cestu pre príjmanie týchto migrantov preto, aby nemuseli strácať životy vo vodách Stredozemného mora. Ďakujem všetkým, ktorí vystúpili v tejto diskusii za veľmi konštruktívne vystúpenia. Ďakujem pekne ešte raz. Ďakujem veľmi pekne, kolegovia. Ďakujem, že ste prišli v tomto hojnom počte. Naozaj všetkým ďakujem Želám vám e, všetko najlepšie, pretože aj ja som tu posledný raz v tejto oficiálnej funkcii, takže vám želám všetko najlepšie. ďakujem veľmi rád e, vás vidím budete predsedať poslednému hlasovaniu v tomto parlamente ale pardon ešte zajtra sa bude hlasovať ale budem tu budem tu nebojte sa. Nechcel som sa uliať e, z hlasovania. Možno, že som len jednu doteraz blícol, keď som mal operáciu chrbta. Ak dovolíte, pani predsednička, chcem sa obrátiť na pána Kanete, zástupcu komisie. Už niek- pred viacerými mesiacmi Európsky parlament poukázal komisii ochrankyni zmluv na možný konflikt záujmov, ktorý sa týka e, súčasného premiéra e, Česka. Komisár Oettinger bol vypočutý výborom pre kontrolu rozpočtu a povedal nám v podstate, že je tu konflikt záujmov, ale že to treba ešte preskúmať do hĺbky, nie sme si úplne istí. Môžeme dnes povedať, že Česká policia explicitne a osobne spochybňuje českého premiéra a komisia ešte stále si kladie otázky. Pán Kanete, mám to chápať tak, že Európska komisia má nejaké politické dôvody neustále odkladať túto prácu a neprešetruje tento prípad napriek tomu, že je ochrankyňou zmluv keď e, protieurópske nálady sa šíria práve preto, že sa podozrievajú politici z toho, že sa nezákonne obohacujú, tak komisia musí rozptýliť čo najrychlejšie všetky pochybnosti. Žiaľ, tak tomu dnes nie je. Ďakujem. Ďakujem, pán Lambert. A ja som si vás veľmi rada vypočula, takže dúfam, že sa ešte budeme môcť počúvať v budúcnosti. Pán Vioty. Pani predsednička, ja vystupujem, pretože považujem za nepredstaviteľné, že sa nejako nevyjadrujeme k tomu, čo sa deje v Líbii, nie ohľadom vojny, ale Ehm, práve kvôli tomu, že 200 tisíc ľudí, ktorí e, sú e, odosielaní naspäť do Líbie, ktorí umierajú v koncentračných táboroch, ktoré tam sú postavené, ktoré trpia pod, ktorí umierajú pod bombami vo vojny, vojny, ktorá tam prebieha. Mali by sme otvoriť okamžite cesty pre zachránenie týchto ľudských životov. Nemôžeme tolerovať to, aby sme posielali ľudí na smrť. Muži, ženy, deti, starí muži, staré ženy sú obeťami vojny vojny. Toto je naša úloha. Tento parlament musí chrániť životy. Merci, monsieur. Ďakujem pekne, pán Vioty. Vážení kolegovia, pán Freund. Merci, madame. Ďakujem pekne. Potrebujem jednu minútu, neodľudíte to a bude to naozaj výzva pre tlmočníkov. Pozrel som si to a nemohol som nájsť ten paragraf, ktorý ste čítali pre ten posledný prejav, ktorý tu zaznel ešte predtým. To bola tá otázka toho, aby e, Krompáč dokončil tú robotu, ktorú sme nechali za sebou. Niekedy nás to nech- sa necháva slepými, ale čo chcem povedať je ďakujem. Ďakujem, ak môžem takto povedať, nielen všetkým tým priateľom, môžu to byť muži, páni, ale aj tým, ktorí tu pracujú. A táto pás ten je veršovaná v americkom, v anglickom origináli. Takže všetci nám dávajú hlasovacie zoznamy a pomáhajú nám nájsť v tom zmysel. Tam, kde si v podzemí, v garáži eh, nám dávajú autá, vozia Faráža, Valéra, Dantyho a ďalších, ktorí vždy hovorili nie rýchlo, avanti, e, upratovačky a všetci tí, ktorí kontrolujú naše bedže a nikdy im nechýba tá, e, tá šarmantnosť, ktorú, nám, ktorú tak ceníme. Nech nikdy nemizne. A na záver všetci tí, ktorí prekladajú tie prejavy, ktoré milujeme alebo nenávidíme, a ktorí sa trápia s všetkými týmito mojimi veršovačkami. A teraz už končím a časy sa zmenia. Budete súhlasiť, takže ďakujem, danke, thank you and merci. Neviem, či som plne ocenila vaše rímy, ale tie slova vďaky samozrejme sú opodstatnené. Teraz poďme k hlasovaniu. Správa. Faktická pripomienka. Pani Miranda? Teraz, keď končí legislatívne obdobie, Rada by som ešte spomenula článok 7 rokovacieho poriadku a síce, aby sme sa zaoberali situáciou dvoch bývalých poslancov zo zelených, ehm, ktorí sú už 500 dní vo väzení. Raul Romevaj Rueda, Ruidol a Ruel Junkeras. Na záver, e, tento posledný je špecen kandidátom za ALDE na predsedu komisie, takže prosím, venujeme tomu pozornosť. A, e, a Pán Kuloglu, na záver, prosím, veľmi stručne. Thank you very much, president. Ďakujem veľmi pekne. Chcel som požiadať vašu pomoc a pomoc kolegov. Bol som členom oficiálnej delegácie dva razy a boli sme v USA, mali sme ísť do USA, ale odobreli mi víza. Spojené štáty mi odobreli víza. Počkajte chvíľku. Počkajte chvíľku. Ja nemám nič začňa s terorizmom. Bol som novinárom, som filmár. Ja viem, že ste s Trumpom. Nebojte sa. Ukončte prosím vás vaše vystúpenie. Poslal som list predsedovi Tajanimu, nemal som nejakú pomoc a teraz žiadam vašu pomoc všetkých demokratických kolegov. Nie vás. Vašu pomoc nechcem. Nechcem pomoc extrémnej pravice. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Stačí. Takže ideme hlasovať. Správa Sajer. Menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. schválené. Týmto sa uzatvára prvé čítanie Európskeho parlamentu, druhá správa Sajer. Návrh 585 menovite, prosím hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Je to schválené. Návrh 586 za, proti, kto sa zdržieva schválené. 587 za, proti, kto sa zdržiava schválené. Prvé čítanie je ukončené. Tretia správa. Sajer, jedno jediné menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Končíme prvé čítanie. Teraz správa Artui. Pán Artui, myslím, že ste sa chceli vyjadriť. Nech sa páči stručne. Ďakujem, pani predsednička. Vážení kolegovia, posledný krát vystupujem v pléne. Áno, táto správa, o ktorej sa má hlasovať, je nariadením, kde sú náhle e, naliehavé opatrenia, ktoré majú ochrániť európsky rozpočet v prípade Brexitu bez dohody. Uvedomujeme si, náš rozpočet, aj keď je skromný 1% HDP EU, ale naozaj veľmi závisí od národných príspevkov. Čiže už tu nebudem v budúcnosti a preto vám poviem, aký mám ideál a aké sú aj moje obavy a presvedčenie. Ideál. Európsky rozpočet by mal odzrkadlovať to, že sme celosvetová veľmoc. Potom moja obava je, že členské krajiny nechcú zvýšiť svoje príspevky a moje presvedčenie, zvýšenie e, rozpočtu EÚ by malo odzrkadlovať e, odľahčenie vnútroštátnych rozpočtov, čiže presun prostriedkov z národných do európskeho rozpočtu. Takže ja si želám, aby v ďalšom volebnom období sa identifikovali spoločné európske tovary alebo aj služby. A kvôli globalizácii e, to už členské krajiny nebudú môcť zvládať iba na národnej úrovni. Ide aj o našu budúcnosť a o to, aby sme sa chránili. Takže e, vítam vašu angažovanosť a vašu prácu a naozaj e, obzvlášť sa chcem obrátiť na členov rozpočtového výboru. Ehm, treba naďalej za Európu bojovať. Ja keď som sem prišiel, tak som mal sen a ten sen je nezmenený, dokonca sa posilnil. Takže sa vám chcem poďakovať a želám vám všetko najlepšie. Nech žije Európa a nech žijú členské krajiny. Teraz ideme hlasovať o správe pána Artui. Menovite, nech sa páči. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Správa ELR. Menovite, nech sa páči, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Práva Hübner, menovite. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Námietka podľa článku 105 odsek 3 zavádzanie a prevádzkové využívanie kooperatívnych inteligentných dopravných systémov. Uznesenie, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, hlasovania zamietnuté. Môžeme si to overiť. Nevzrušujte sa. Elektronicky hlasujeme. Nech sa páči. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. Teraz správa Metzola. Zamietnúť návrh komisie elektronicky. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Je to zamietnuté. ...512, menovite o tomto návrhu. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Návrh 513, kto je za? Kto je proti? kto sa zdržiava, schválené. Týmto je uzatvorené prvé čítanie Európskeho parlamentu. Teraz správa López Aguilar. A myslím, že sa hlási o slovo. Nech sa páči. Pani predsednička, ďakujem. Kolegovia, nebude to trvať dlhšie ako minútu, pretože to je posledné hlasovanie o dôležitej legislatívy Európskej únie. Ide o vízový kódex. A pri tejto príležitosti je zvykom využiť túto príležitosť na plenárnom zasadení, kde sú všetci poslanci a poslankyne vyjadri vďaku. Vyjadri vďaku za dobrú spoluprácu, konštruktívnu spoluprácu v priebehu rokov, pretože to bolo teda veľa rokov, 4 roky tvrdej práce. Chcem sa aj poďakovať tieňovým spravodajcom a výboru Líbe, ktorí to pretlačili dopredu pod Klodom Moraesom. Ale keďže je to Posledné plenárne zasadnutie e, tohto parlamentu je takisto zvykom vyjadriť verejne, aké to bolo skvelé slúžiť európskym občanom e, v tejto inštitúcii, ktorá je jedinou demokraticky zvolenou inštitúciou Európskej architektúry. A samozrejme chcem využiť túto príležitosť, aby som sa blahoželal všetkým a zaželal im všetko najlepšie z srdca. A chcel by som povedať, že bolo pre mňa cťou s vami všetkými spolupracovať eh, v posledných piatich rokoch. Ďakujem vám všetkým, vážení kolegovia. Ďakujeme, pán López Aguilar menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schvála, schválené. Uzatvárame tým prvé čítanie. Pa, správa Santos opäť menovite. Prosím, hlasujte. Návrh 82. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Prvé čítanie Európskeho parlamentu je týmto ukončené. Správa Radev, menovite o návrhu 73. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Návrh 74 za, proti. Kto sa zdržiava? Schválené. 75 za, proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Prvé čítanie Európskeho parlamentu je týmto taktiež ukončené. Správa Reda, návrh 189D za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté, 190D za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté, 191 za, proti, kto sa zdržiava, zamietnuté. Menovite o návrhu komisie, prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Prvé čítanie Európskeho parlamentu je týmto ukončené. Správa Virkunen Marinesku Telička, návrh 108 za, proti, kto sa zdržiava. Radšej si to overíme. Hlasujte prosím elektronicky. Hlasovanie uzatváram. Schválené. Teraz zmenovite o návrhu komisie. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Schválené prvé čítanie Európskeho parlamentu je týmto ukončené. A na záver správa Dalton. Najskôr mm, viacero návrhov gestorského výboru an blok, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržiava? Schválené. Návrh 19 za, proti. Kto sa zdržiava? Schválené. Menovite o návrhu 31. Hlasujte, prosím. Máme si overiť 19. Dobre, nech sa páči. Hlasujeme o návrhu 19. Uzatváram hlasovanie. Schválené menovite o 31. Prosím, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Menovite o 35. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 37 za. Proti. To sa zdržiava. Schválené. 57 menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 59 za. Proti. To sa zdržiava. Overíme si to. Prosím, hlasujte o 59. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 60 za proti, kto sa zdržiava, schválené. Menovite o 63. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 67 menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 82. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 87 za, proti, to sa zdržiava. Overíme si to. Hlasujeme o 87. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 89 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 90 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 105 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 112 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 114 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 115 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 119 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 120 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 124 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 125 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 126 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 127 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 134 za, proti, kto sa zdržiava schválené. 145 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 148 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. Menovite 163. Prosím, hlasujte. Hlasovanie uzatváram. Zamietnuté. 52 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 66 za, proti, to sa zdržiava? Schválené. Z 66 si overíme elektronicky, nech sa páči, hlasujte. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 169 menovite. Hlasujte, prosím. 160 teraz menovite. Môžete ešte stále hlasovať. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 157 teraz, menovite. 157. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 164. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 69 za. Proti. Kto sa zdržiava? Schválené. 81 za. Proti. Kto sa zdržiava? Overíme si 81. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ďalšie odpada. 83D menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Ostatné odpadajú. 85 za. Proti. Tu sa zdržiava. Radšej si to overíme. Hlasujeme o 85-ke. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Dvíhajte ruky. 86D za. Proti. To sa zdržiava hlasovania. Naozaj Veľmi málo ľudí dvíha ruky. Overíme si to elektronicky. 86D. Hlasujte, prosím. Hlasovanie uzatváram. Schválené. 88 za, proti. Tu sa zdržiava hlasovania schválené. 165 menovite Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 141 za, proti, to sa zdržiava, schválené. Menovite o 161. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 162. Hlasujte, prosím. Opäť menovite. Um, uzatváram hlasovanie. Schválené. Menovite o 158. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 16 za, proti, kto sa zdržiava, schválené. 156 menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 18D za, proti, to sa zdržiava hlasovania Radšej si to overíme. Čiže elektronicky o 18D. Schválené. 159 menovite. Hlasujte, prosím. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. 34 za, proti, kto sa zdržiava schválené, menovite o návrhu komisie. Hlasujte prosím. Uzatváram hlasovanie, ešte nevyberajte karty. Schválené a prvé čítanie Európskeho parlamentu je týmto